Ja som sa zabudla napríklad e, poďakovať e, spravodajcom, autorom stanovisk z ďalších výborov. Ide o pani Bastos a pani Sartori, takže ešte raz ďakujem. Thank you very much indeed. Ďakujeme veľmi pekne a týmto končím rozpravu na túto tému. Hlasovať sa bude zajtra na poludne. Ďalším bodom na programe je hodina otázok pre komisiu. Ako Prvý výstupí s otázkou pán Parno. Týka sa to zákazu drogového pre... zákazu predaja lieku mediátor. Vážení poslanci, dovolte, aby som hovoril o štyroch zložkách tejto otázky. Prvá otázka bola, či môže komisia e, vysvetliť, prečo nebolo prijaté rozhodnutie v roku 99 e, s cieľom e, zakázať predaj liekov obsahujúcich Benfluorex. Benfluorex, o tom sa hovorilo v 98. a výbor, na výbore ktorý sa teraz nazýva výborom pre lieky určené pre ľudskú spotrebu a potom sa hovorilo aj na e, skupine pre e, obozretnosť v oblasti, oblasti liekov. E, rozhodlo sa, že Benfluorex by nemal byť súčasťou prebiehajúceho hodnotenia na európskej úrovni <laughs> vo vzťahu s niektorými anorektickými zložkami kvôli odlišnému účinku, ale e, dohodli sme sa na to, že pracovná skupina pre farmakovigilenciu by e, rozhodla na novo, ak by bol nový problém. V marci 99 e, táto skupina pre farmakovigilanciu skonštatovala, že neboli e, žiadne závažné hrozby konštatované pre e, lieky, ktoré obsahujú benfluorex potom sa ďalej diskutovalo na pracovnej skupine, ale nič to nezmenilo na tomto závere. Druhá podotázka. E, či komisia nemala e, byť zalarmovaná e, už prvýkrát, keď boli zákazy vynesené v Španielsku a v Taliansku. Španielsko a Taliansko nezrušili povolenie na predaj Benfluorexu Prvýkrát, kedy členská krajina účinne prijala opatrenia a zrušila e, povolenie na predaj mediátora, to bolo v roku 2009, keď e, Francúzsko pozastavilo toto povolenie na predaj. V Španielsku to bol držiteľ e, práva Servier, ktorý stiahol právo na predaj v roku 2003 a taktiež opäť servier e, nežiadal obnovenie tohto povolenia na predaj v roku 2003 v Taliansku. Výrobok naďalej bol povolený vo Francúzsku, Portugalsku, Luxembursku a Grécku. Benfluorex O tom sa hovorilo na pracovnej skupine pre farmakovigilanciu a je to fórum členských krajín, ktoré si vymieňajú navzájom údaje v oblasti farmakovigilancie. Chcem upresniť, že e, monitorovanie takýchto údajov a ďalšie rozhodnutia v prípade národných povolení, to je e, prvotná zodpovednosť členských krajín. Komisia e, zasahuje výnimočne do takýchto rozhodnutí a týka sa to obmedzených prípadov. My môžeme spustiť celoeurópske hodnotenie v dvoch prípadoch. Poprvé, keď, členská, eh, keď členské krajiny rozhodnú rozlišne, pokiaľ ide o povolenie predaja a v druhom prípade, keď sa rozhoduje o pozastavení alebo stiahnutí eh, povolenia, ak je to dôležité na základe informácií, a keď sú dotknuté záujmy celého spoločenstva. No a vzhľadom na to, že neboli e, o mediátore prijaté rozchodné rozhodnutia, tak e, komisia e, nemusela zasahovať. A potom sa pýtate, prečo komisia nekonala skôr ako v júni 2010, keď e, konečne e, jasne rozhodla o predaji tejto molekuly. Až v roku 2009 členská krajina, konkrétne Francúzsko, pozastavila e, predaj, povolenie na predaj mediátora boli nové ustanovenia platné od roku 2010 a teda to automaticky spustilo prehodnotenie hrozieb a preto komisia e, prijala rozhodnutie a žiadala v ňom všetky členské krajiny, aby stiahli e, povolenie na predaj pre všetky lieky obsahujúce Benfluorex. Tu treba zdôrazniť, že nová legislatíva z 15. decembra 2010 zavádza nové ustanovenia, ktoré majú e, zabezpečiť e, o, odhalenie bezpečnostných problémov na úrovni EÚ a vytvárajú sa aj nové postupy, ktoré e, e, zavádzajú bezpečnostné prvky a teda harmonizujú postupy členských krajín. A ešte posledná otázka, či e, plánuje komisia požiadať Európsku agentúru pre lieky, aby vypracovala skutočné retrospektívne štúdie o používaní tohto lieku za posledných 20 rokov? Zatiaľ komisia sa neobrátila na Európsku agentúru pre lieky, aby vypracovala takéto retrospektívne štúdie o používaní tohto lieku za posledných 20 rokov. A e, čísla, o ktorých sa hovorí vo francúzskej správe, jasne svedčia o tom, že najväčšie využívanie tohto lieku sa uskutočňovalo práve vo Francúzsku. Ďakujem pekne. E, ďakujem. Eh, ja iba chcem upresniť, ako budeme eh, brať doplňujúce otázky. Vždy si ich vypočujeme naraz. Pamätajte, že máte na ich položenie 30 sekúnd a po eh, kole otázok komisia zodpovie na všetky dodatočné otázky. Pán Párňo, doplňujúca otázka. Veľmi stručne po vystúpení pána komisára Daliho. Chcem sa mu v prvom rade poďakovať za upresnenie Vy ste to povedali 2003-2005, eh, laboratórium Servie žiadalo o, o stiahnutie povolenia pre predaj v týchto dvoch krajinách 98-99. Ste povedali, že pracovná skupina nežiadala o eh, pozastavenie tohto lieku, ale pritom vieme, že tento liek eh, už v roku 97 bol zakázaný v USA. Takže vidíme, že v Európe to je dôležitý trh s pol mili, miliardov e, občanov. E, myslím, že na tomto trhu boli isté dodatočné signály, ktoré mali umožniť, aby sa zakročilo na európskej úrovni. A komisia tu má silné právomoci, aj agentúra pre lieky a mohlo sa tak vyhnúť tomu, čo sa stalo v niektorých členských krajinách. Vy ste to aj správne povedali, napríklad e, v krajinách, ako je aj Francúzsko. Takže opäť to zopakujem, hovorí pani predsednička. 30 sekúnd máte na položenie doplňujúcej otázky. Také sú pravidla, máme málo času a chcela by som to všetko stihnúť. Takže ďalšia doplňujúca otázka, pán Tarabela. Pán komisár, rozšírme túto rozpravu, pretože e, mediátor to je iba viditeľná časť e, ľadovca. Pýtam sa, prečo liek, ktorý je potenciálne nebezpečný, dokonca smrteľný, stiahnutý v niektorých členských krajinách, naďalej môže byť vo voľnom obehu v EÚ. Nemali by sme sa zamyslieť nad úlohou a účinnosťou Európskej agentúry pre lieky, pretože e, napríklad v súčasnosti jej závery nie sú záväzné pre členské krajiny. Pán komisár, nech sa páči. Well, in fact, uh, the procedures that were... Nuž, uh, tie postupy, ktoré platili v čase tých udalostí, ktoré som vám v mojej odpovedi opísal, už, už som povedal, že tu bolo jasné oddelenie medzi členskými štátmi a Európskym úradom a toto rozdelenie naďalej funguje a členské štáty ho zachovávajú. A preto máme pocit teraz, že by sme mali posilniť našu farmakovigilanciu, postupy v jej rámci a musím povedať, že v roku 2004 sa dosiahol pokrok, pokiaľ ide o nové prepracované znenie týchto predpisov v oblasti farmakovigilancie a tá najnovšia dohoda, ktorá platí teraz o farmakovigilancii, tak e, tam je teraz e, mnoho krokov, ktoré je možné prijať aj na európskej úrovni, tak aby sme dokázali zabezpečiť, že ak dôjde k stiahnutiu čohokoľvek z ktoréhokoľvek trhu, že sa to teda vlastne aj náležite udeje. Toto je teda novinka. Takže toľko situácia vtedy a situácia dnes. A rád by som vás ubezpečil, a ja som dal inštrukciu príslušnú eh, môjmu oddeleniu urobiť takú zaťažovú skúšku, aj pokiaľ ide o nové postupy v oblasti farmakovigilancie podľa novej dohody v súčasnosti platnej. A ten mediátor by mal posúť taká už tá prípadová štúdia, teda aby sme si overili, či v súčasnom systéme môže dôjsť zopakovaniu podobnej situácie ako v prípade mediátora. Takže takýto, takáto zaťažová skúška, aby sme zistili, kde sú tie medzery, kde sú tie biele miesta, ktoré je potrebné zaplniť. No a keď takéto biele miesta nájdeme, tak vás oslovíme a pokúsime sa ich napraviť. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz poďme k ďalšej otázke. Je to otázka pána Beleta. Pán si je zodpovedným komisárom Dobrý večer, pán komisár. Ide o predplatné iPadu zo strany Apple, takže pán komisár, nech sa páči, ak ste pripravení. Pani predsednička, vážené poslankyne, vážení poslanci, Apple oznámil, že umožní digitálne predplatné pokiaľ ide o iPad iba formou aplikácií, tzv. apps a tieto predáva cez svoj online obchod. Eh, noviny a tak ďalej budú mať ešte možnosť poskytovať predplatné svojimi internetovými stránkami alebo inak, ale skrátka prostredníctvom eh, aplikácie na iPade to nepôjde bez toho, aby Apple bol sprostredkovateľom. Toto je porušenie pravidiel Európskej únie o hospodárskej súťaži. Takéto porušenie Napríklad vychádza z toho, že Apple by mal mať dominantnú pozíciu na relevantnom trhu. Relevantný trh, čo to je? Nie je to jasne vymedzené, pretože tento sektor je relatívne nový a neustále sa rozvíja. A tiež e, je tu viacero porovnateľných platformiem a zariadení, ktoré poskytujú podobné funkcie. Niektoré z nich podporujú aj e, takéto online obchody a keďže dopyt spotrebiteľov rastie e, po takýchto digitálnych, e, takýchto digitálnych e, službách, e, je ťažké posúdiť otázku dominantnosti. Dominantnosť Tuto Európsky súdny dvor definuje ako pozíciu hospodárskej síly, ktorú má určitý podnik a umožňuje mu e, zabrániť e, efektívnej konkurencii na trhu a teda môže sa správať do značnej miery nezávisle od svojich konkurentov a zákazníkov, teda spotrebiteľov. Komisia Poznamenáva, že alternatívne platformy pre aplikácie existujú. Viacero podnikov nedávno začalo alebo začne v blízkej budúcnosti ponúkať podobné prístroje ako iPad. Takže komisia úzko sleduje obchodné politiky Apple. Veľmi úzko spolupracujeme aj s národnými orgánmi, protimonopolnými úradmi. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán komisár. Znova rovnaký postup ako predtým. Pán Belad ako prvý. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. E, po dnes popoludní uviedol, že chce predplatiteľom poskytnúť nový model, ale je jasné, že tá trhová pozícia, že ju chcú využiť a toto môže byť škodlivé pre vydavateľov novín, časopisov, toto môže byť škodlivé aj pre pluralizmus, mediálny pluralizmus. Takže chcete niečo urobiť v tejto veci bez hľadu, či existuje dominantné postavenie na trhu alebo nie. Mohli by ste možno prísť s nejakou iniciatívou. Povedzte nám prosím, v akom časovom, eh, aký časový harmonogram máte. Ďakujem pekne, pán Zemke. Więc chciał, panie komisarzu, podziękować panu za odpowiedź. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa poďakoval pánovi komisárovi. Ale myslím, že ste nezodpovedali na jednu veľmi dôležitú vec, teda či vôbec je predstaviteľné, aký podiel na trhu môže mať Apple? Vaša odpoveď bola taká všeobecnejšia. Povedali ste, že skúmate situáciu, ale nás by zaujímalo, či Apple bude dominantným hráčom na európskom trhu. Ďakujem pekne, pán komisár, nech sa páči. Nož, to ešte uvidíme, či Apple bude dominovať na trhu alebo nie, lebo ten trh sa vyvíja. Takže my musíme zhodnotiť čo v tomto prípade je trh a čo je dominantná pozícia na trhu. Zatiaľ je predčasné hovoriť o akýchkoľvek krokoch zo strany komisie, pretože je tu mnoho konkurentov a EPO zatiaľ nemá dominantnú pozíciu, takže komisia nemá prečo príjmať akékoľvek kroky. Ja už som povedal, že my monitorujeme situáciu podľa práva hospodárskej súťaže EÚ. A ak dospejeme k záveru, že je potrebné prijať určité kroky, tak tie kroky aj nezávisle príjmeme, keď e, dozrie čas a keď teda dospejeme k závere, že takéto kroky sú potrebné. Takže ak to bude treba, zakročíme. Vďaka, pán komisár. Teraz poďme k ďalšej otázke. Je to otázka pani Andrikiene, týka sa ochrany investícií vo vzťahoch EU-Rusko, pokiaľ ide o rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci. Pani predsednička, vážení poslanci, 92 miliard eur koncom roku 2008 išlo na zahraničné investície a teda EU je najväčším zahraničným investorom v Ruskej federácii. Pokiaľ ide o sektor energie, chceme zabezpečiť, aby boli dodržiavané základné princípy podľa charty pre energiu. Tieto musia byť súčasťou aj prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a Ruskom o, o novej dohode o partnerstve a spolupráci. Relevantné ustanovenia musia obsahovať aj ochranu investícií v sektore energie, Tiež tam musí byť mechanizmus na riešenie sporov. Tento prístup však neovplyvní všeobecné posudzovanie toho, že charta musí byť naďalej multilaterálnym nástrojom na riadenie medzinárodných vzťahov v oblasti energie. Táto charta zavádza právne záväzné opatrenia, pokiaľ ide o ochranu mm. investícií, pokiaľ ide o tranzit a tiež sú tam ustanovenia týkajúce sa riešenia konfliktov v prípade e, sektora energie EÚ má pocit, že znovu zapojenie Ruska do procesu v rámci, v rámci charty, že to teda veľmi dôležité, e, vyhlásenie ochoty, ochoty a my teda budeme pokračovať v otvorenom konštruktívnom prístupe. EÚ víta záujem Ruska o právne záväzný rámec pre energiu, vychádzajúc z nedávneho návrhu prijať dohovor o energetickej bezpečnosti. Proces e, v oblasti charty je podľa nás náležitým, e, náležitým rámcom na diskusie aj o tomto novom návrhu. Ďakujem pekne. Pani Andrikene, pani Andrikene nech sa páči. uh, thank you. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Doplňujúca otázka. V Európskom parlamente súčasne pracujeme na e, budúcej európskej politike investícií. A pokiaľ ide o Rusko, vždy počúvame o e, pôsobení e, ruských podnikov v EÚ, hlavne v oblasti energetiky, ale súčasne európsky investori stoja pred obrovskými ťažkosťami, keď chcú investovať v Rusku, hlavne v odvetiach ktoré Rusko považuje za strategické, teda hlavne sa to týka energetiky. Pýtam sa, ako komisia chce e, zabezpečiť zásadu vzájomnosti v oblasti investícií. Bude to súčasťou novej dohody? Pán komisár. Myslím, že budeme mať e, o týždeň stretnutie s ruskou vládou na komisii a určite budeme hovoriť o otázkach politiky investícií, pretože na obidvoch stranách sú e, isté e, argumenty. Rusko taktiež tvrdí, že niektoré ich investície nie sú veľmi cenené v EÚ, takže určite je to prebiehajúci e, rozhovor. A ešte chcem povedať, že v minulom roku vzťah vzťahy sa, e, snažil, e, sa začali zlepšovať aj v zložitých oblastiach. Myslím si však, že e, vzťahy budú vychádzať z dohody a určite tá nová dohoda by mala, byť, by mala mať silné doložky o investíciách a tak sa môžeme vyhnúť vzájomnému obviňovaniu, že sa nedodržiavajú pravidlá. E, súčasná e, doba je dynamická a prináša e, nádej, že túto dohodu uzavrieme aj so silnými ustanoveniami, pretože je jasné, že od minulého roka je tu významný pozitívny posun v našich vzťahoch. Ďakujem pekne. Ideme k ďalšej otázke. Pani Jensen ide o podporu EU Svetovému fondu pre boj proti e, HIV, AIDS, tuberkulóze a malárii. Pán komisár. Vážení poslanci, je to veľmi dôležitá otázka a komisia ju berie vážne a preto zblízka e, túto záležitosť sledujeme aj s istými obavami. Komisia e, jasne podporuje tento celosvetový fond pre boj proti e, HIV, tuberkulóze a malárii. Tento fond je úspešný a e, my chceme vyriešiť s fondom všetky ostávaj, otvorené otázky a komisia naďalej chce byť hlavným prispievateľom do tohto fondu. Je dôležité zdôrazniť, že tie identifikované problémy neboli e, spáchané e, samotným fondom, ale v jednotlivých členských krajinách, ktoré potom e, uplatňujú, realizujú jednotlivé programy. To sú krajiny ktorým musíme venovať e, pozornosť cieľom odstrániť tieto problémy. Vie sa, že e, všeobecný inšpektor e, vyšetruje využívanie 4,8 miliónov e, dolárov. E, napreduje sa buď systematicky alebo na základe informácií o možnom zneužití prostriedkov. A bola zverejnená aj správa na webovej stránke Svetového fondu. Takže je to účinné a, a je to taktiež transparentný spôsob na uplatňovanie e, prostriedkov v rámci tohto fondu. Komisia si vyžiadala audit, tak ako si to vyžaduje, vyžadujú pravidla, rozpočtové pravidla Európskeho EÚ. E, e pretože komisia poskytuje prostriedky. E, e, auditory sa vyjadrili v novembri 2010 v tom zmysle, že vnútorná kontrola fondu rešpektuje rozdelenie zodpovednosti že sa poskytujú aj e, potrebné správy pre jednotlivé krajiny a regióny. Takže darcovia si môžu byť istí, že s ich prostriedkami sa e, riadne naklada, ale boli vyjadrené aj návrhy na zlepšenie e, správy. No a po tejto správe chcem povedať, že na komisii sa hovorí o potrebných zmenách, ktoré by mali zlepšiť a urychliť e, celkové reformy týkajúce sa fondu, ktoré boli schválené 4. februára 4. Eh, januára a taktiež sa žiada ďalší audit a návštev v jednotlivých eh, krajinách. 27. januára 2011 bol zaslený list a bola zorganizovaná aj telekonferencia. Eh, no a ja som sa už skonštaktoval s výkonným riaditeľom tohto fondu a zdôraznil som potrebu ďalších reforiem riadneho manažmentu a e, fungovania. 2. februára sekretariát Svetového fondu navrhol externú revíziu. A to uvítali všetci členovia rady. Takže odpoved na vašu otázku, teda či komisia chce pozastaviť poskytovanie prostriedkov Svetovému fondu. No už chcem vám povedať, že my sme e, upevedomili výkonného riaditeľa o tom, že áno, príspevky komisie budú pozastavené na teraz. Takže myslím, že my musíme e, napriek tomu podporovať reformný proces a jednotlivé stratégie týkajúce sa individuálnych krajín. Komisia uviedla jasné kritéria pred tým, ako budú uvoľnené ďalšie prostriedky pre fond. Týka sa to prevencie a odhalovania podvodov, ale to nejako neohrozí poskytovanie životne dôležitých liečebných postupov. Treba posilniť kontrolné mechanizmy, veľmi rýchlo, pretože čas plinie a to, že sú pozastavené e, príspevky, to nie je najlepšie riešenie. Takže musíme mať dobre kontrolné mechanizmy na úrovni krajín, aby sme mohli obnoviť e, financovanie my naďalej sme e, fanúšikom tohto fondu, pretože dosiahol vynikajúce e, výsledky, ale je tu prípad podvodu a my sa tým musíme zaoberať. Ďakujem pekne, pán komisár. Táto otázka vyvolala veľkú vlnu záujmu. E, môžem prejsť otázky iba od autora a ešte dve doplnkové, takže jeden po druhom, pani Jansen, pán Kešmen a potom pán Nikolaj. Takže pani Jensen, nech sa vám páči. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pánovi komisárovi za jeho podporu fondu a tiež za to, že e, pevnou rukou zasiahol e, v oblasti, kde sa vyskytli problémy a že celú vec e, berie vážne. Otázka na pána komisára. Aký časový harmonogram si predstavujete v súvislosti so zmrazením prostriedkov fondu? Ako rýchlo je možné nájsť riešenie fond samotný? Eh, konštatoval, teda boli tam, eh, došlo k eh, vzatiu do väzby kompetentných. Čiže aký časový rámec vidíte na opätovné obnovenie toku peňazí? Ďakujem pekne, pani predsedničko, ďakujeme vám, pán komisár, za odpoveď. Moja otázka, súhlasíte s tým, že globálny fond na boji proti HIV a tak ďalej, že je nevyhnutným a že by bolo naozaj zločinné, keby sme teraz zastavili financovanie, lebo by to zastavilo tieto životy zachraňujúce projekty. Súhlasíte so mnou, že musíme posilniť kontrolné mechanizmy, ale zároveň posilniť náš záväzok, aby sme zabezpečili, že tento fond bude naďalej chrániť tých, ktorí sú ohrození týmito chorobami chorobami. A ešte na záver, toto zlo korupcie, sa to nemôžu zaplatiť eh, nevinní, tí, ktorí sú nákazení HIV, ajcom a ktorí sú ohrozovaní tuberkulózou a maláriou. Ďakujem. Pán Pap Nikolaj. A ja by som sa chcel, pán komisár, poďakovať za vašu správu, za vašu odpoveď. Európska únia pokiaľ ide o tento mm, boj, e, teda po tento, o tento globálny fond na boj e, proti e, spomenutým chorobám v 2010 vynaložil finančné prostriedky vo výške viac než 900 miliónov. To je veľmi veľa. A ja by som veľmi rád presne vedel následovno. Všetci spomínali určité problémy, ale už e, ste uskutočnili nejaké hodnotenie, respektíve bola urobená štúdia, či tieto finančné prostriedky sa dostali skutočne tým, ktorým boli nasmerované? Thank you, Ďakujem, pán komisár. Well, uh, there are two sides of this issue. No už táto minca má dve strany. Na jednej strane musím uznať, že ten fond odvádza obrovský kus práce eh, pre tých potrebných, toto je bezpochybné. Ale na druhej strane sú verejné financie a verejné financie sú z vrecka daňových poplatníkov. A keď eh, dôjde k eh, nejakému podvodu, tak to skladka naruší prácu stovky, tisícky ľudí. Takže áno, bolo by fajn, keby sme mali navýšenie prosekov do leta, aby sme mohli ten fond ďalej podporovať. Podľa mňa je to realistické. My sme identifikovali tie oblasti, kde je to potrebné, pretože eh, v centrále ten audit prebehol náležite a keď eh, robíme transfery, tak eh, to je v poriadku, ale tie miestne kancelárie v krajinách, tam môžu byť problémy, takže toto musíme všetko preskúmať pretože kým to nerobíme, tak tie platby musíme pozastaviť. Ak budúci rok odhalíme eh, nenáležité hospodárenie, tak to budete vy, čo sa ma spýtate. Pán komisár, veď ste o tom vedeli, prečo ste nezakročili. No a ja by som potom povedal, no ja som myslel na tých chorých. A toto je nepostačujúce, takže ja si myslím, že musíme do pol roka, do leta túto otázku vyriešiť. A v takom prípade by to nemalo mať eh, nejaký podstatný vplyv na fungovanie toho fondu. Zároveň ale zvýšime dôveryhodnosť eh, v očiach našich daňových poplatníkov. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz poďme k ďalšej otázke, adresovanej pánovi Tajanimu. Autorom otázky je pán Higgins a ide o označenie EC. CE, označenie CE. Takže, pán komisár, ak ste pripravení, nech sa páči. Nech sa páči, pán komisár. Pani predsednička, vážený pán Higgins, CZNčka je viditeľnou súčasťou určitého mechanizmu, ktorý sa stará o to, že vnútorný trh dobre funguje. Prijatie nového regulačného rámca v roku 2008 spolahlivosť tejto značky ešte posilnila najmä v troch oblastiach. Systém certifikácie CE je lepšie kontrolovaný. Ďalej Trh je lepšie kontrolovaný národnými orgánmi, ktoré kontrolujú aj prehlásenia o konformite a certifikáty, ktoré e, majú značku CE. Členské štáty sú tiež nutené posilniť colné kontroly tak, aby len tie produkty, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou, aby sa teda len takéto e, produkty dostávali na trh. Takže máme nástroje na ochranu e, značky CE. Vierhodnosť tejto značky e, bola posilnená a e, meno produktov e, s touto značkou e, je vylepšené. To sa týka tak vnútorného trhu, ako aj svetového trhu. Kontroly sa postarajú o to, že dôjde k menšiemu zneužívaniu tejto značky na celom svete. Čo sa týka konkrétnej požiadavky Európskeho parlamentu, komisia začala informačnú kampaň, e, úspešnú informačnú kampaň. O tejto značke boli zahrnuté e, zainteresované ekonomické subjekty, malé, stredne veľké podniky, ale aj spotrebitelia. Cieľom tejto kampane je podporiť jednotlivé strany, ktoré sú zainteresované v tejto problematike, aby presne e, chápali, čo táto značka znamená, aby všetci chápali, ako funguje mechanizmus tejto značky, Eh, aby bolo možné správne aplikovať eh, príslušné ustanovenie, aby bolo možné lepšie sa chrániť proti eh, falzifikátom. Tým pádom sa posilní konkurencieschopnosť európskych výrobkov naše dohody aj s tretimi štátmi, s krajinami Mercosuru a Latinskej Ameriky, najmä Argentíny, sa snažia o to, aby technický model, e, ktorý je základom tejto značky e, C, bol posilnený. Chcem sa snažiť o to, aby sme popohnali ďalej e, riešenia, ktoré ste spomínali na jar navštívim Latinskú Ameriku a bude e, na programe aj táto téma v rámci rokovaní, ktoré budem viesť s e, zástupcami vlád v Brazílii, Argentíne a Čile. Ešte raz by som chcel povedať, že chcem s vami spoločne dbať o to, aby tento mechanizmus značky CE dobre fungoval a tiež e, sa chcem postarať o to, aby členské štáty e, dodržiavali všetky povinnosti v tejto súvislosti. Samozrejme, že vás budem pravidelne informovať o vývoji v tomto sektore. Komisia situáciu preskúma, predloží parlamentu správu v roku 2013, tak ako sa uvádza v nariadení z roku 2008. Uh, several, uh, well... Ďakujem, pán komisár. Dvaja požiadali doplnkovú otázku, ako prvý pán Higgins, potom pani Tikau. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi za odpoveď. Áno, je dobré e, zamerať sa na spotrebiteľov a na e, dobrú kvalitu tovarov v EÚ, ale nemám žiadne informácie od Eurostatu, e, pardon, Eurostatu, pán komisár, o tom, ako e, táto, e, koľko toto označenie má. E, akú má hodnotu pre podniky, čo zabezpečuje. A myslím, že by sme mali viac využívať toto označenie. V roku 2010 e, na výstave v Hanoveri ste naozaj e, robili veľkú kampaň na podporu označenia CE. E, ja myslím, že treba spraviť ešte viac, pretože ten potenciál je obrovský, pani Tikau. Uh, Vážený pán komisár, spomínali ste konkurencieschopnosť Európskej únie. Vítam vaše snahy eh, na eh, vyvinutie eh, dobrej priemyselnej politiky únie. Moja otázka, koľko percent výrobkov na európskom trhu má toto označenie a koľko percent z nich bolo vyrobených v Číne? pán komisár. Ďakujem pekne za to, že ste spomenuli niekoľko problémov, ktoré sú centrom našej pozornosti. Pretože dochádza skutočne k falšovaniu e, dovážaných e, výrobkov, či už legálne alebo nelegálne dovážaných výrobkov z tretich krajín. Žiaľ, Európska komisia a európske inštitúcie nedisponujú colnými e, či policajnými orgánmi, ktoré by toto mohli riešiť. Takže sa musíme zveriť do rúk kontrolných orgánov členských štátov. Ako náhle sa produkt dostane do obehu v Európskej únii, môže cirkulovať s touto značkou. Zahájili sme informačnú kampaň o tom, ešte budem hovoriť, aby som teda odpovedal na otázku, na druhú otázku pána Higginsa. Ide nám o to, aby sa správnym spôsobom používala táto ochranná známka, ale ide nám tiež o to, aby sme mali akúsi záruku, aby bolo overené, či ten produkt nie je falšovaný. Pozrime sa povedzme na Rotterdamský prístav, odkiaľ prichádza veľká väčšina hračiek. Osobne sa tam pôjdem pozrieť, aby som ukázal, že Európska komisia má záujem o kontrolu výrobkov, ktoré sú dovážané z tretich krajín na územie Európskej únie, pretože ide o jeden z najväčších prístavov v EÚ. Pokiaľ ide o používanie ochrannej značky CE, som presvedčený o tom, že by mala byť využívaná oveľa viac. Zatiaľ sa nachádzame v akejsi prvej fáze je treba pokračovať ďalej. Za týmto účelom je potrebná aj školiaca kampane Povzbudzoval k tomu aj Európsky parlament, dobre si na to spomínam aj z čias mojej parlamentnej práce medzi vami, že sa e, zdôrazňovala potreba mať takúto ochrannú známku, ktorá bude na začiatku e, poukazovať na rešpektovanie európskych noriem. Majme na pamäti, že táto ochranná známka neznamená automaticky známku určitej kvality, ale to, že došlo k autocertifikácii, respektíve k certifikácii určitých subjektov, označujúc, že boli rešpektované určité komunitárne pravidlá. Viem, že Európsky parlament, a už teda e, padla táto otázka v rámci z toho vypočutia pred rokom, keď som kandidoval na pozíciu komisára, teda počas tohto vypočutia sa hovorilo o tom, či značka CE má vyjadrovať aj kvalitu. Nie som proti tomu, aby takto bola označovaná aj európska kvalita. Avšak je e, potrebné, aby sme predovšetkým rozvíjali využívanie tejto e, značky za pomoci informačnej kampane v celej EÚ. Áno, je potrebné toho ešte veľa urobiť a potom následne môžeme začať uvažovať o tom, aké ďalšie iniciatívy môžeme prijať. Predovšetkým sa musíme usilovať o to, aby ochranná značka CE sa stala spoločnou vecou pre podniky v Európskej únii, pre malé a stredne veľké podniky, ktoré budú potrebovať asi viac informácií než ostatní. A môžem potvrdiť tu v parlamente naše úsilie, že sa budeme snažiť e, postupovať účinne ďalej. Ďakujem pánovi Higginsovi e, za takéto druhy otázok, pretože nám to umožňuje, aby sme aj v priebehu rôznych činností činnosti ako poslanci, komisári prostredníctvom našich e, orgánov, inštitúcií, informačných e, služieb v jednotlivých členských štátov, štátoch informovali podniky o tom, že je dôležité využívať tento nástroj ochrannej značky CE. Taktiež je potrebné neustále dôrazne pripomínať jednotlivým členským štátom, že je potrebné snažiť sa o, o znižovanie falšovania a respektíve nelegitimného využívania tejto značky. Je treba chrániť naše produkty, chrániť komunitárne pravidlá, ktoré sú v záujme spotrebiteľov. Ďakujem pekne, pán komisár. Pokúsim sa vyhovieť tým, ktorí tu e, trpezlivo sedia, tak e, navrhujem, aby sme si vypočuli, aby sme prebrali ďalšie tri otázky spoločne, ktoré sú účené pánovi Tajanimu a umožniť doplňujúce otázky iba tým, ktorí ich e, položili a potom príde pán komisár Ševčovič. Takže najskôr pán Papan Nikolau, rôznorozor podnikateľského prostredia v členských štátoch, spolu s otázkou pána Crowleyho, malé a stredné podniky a potom otázka pani Harkin, podnikateľské prostredie v krajinách uplatňujúcich úsporné opatrenia. Nechcem byť neslušná, pán komisár, ale prosím, aby ste sa uh, držali nejakého rozumného času pri vašej odpovedi. Ďakujem, pani predsednička. Budem sa snažiť rešpektovať to do tej miery, ako keď som bol poslancom. Každopádne sú to dôležité témy. Chceme podporiť podnikanie, chceme zlepšiť podmienky, v ktorých fungujú malé a stredne veľké podniky a chceme ich podporiť v prístupe na trhy tretich štátov. Tieto tri témy sú pre mňa prioritou. V nadchádzajúcich dňoch sa bude konať revízia Small Business Actu, ktorý komisia prijala v roku 2008. Ustanovenia tejto legislatívy sú v súlade so stratégiou EU 2020. Je potrebné zabezpečiť ich realizáciu na národnej úrovni prostredníctvom všetkých príslušných aktérov, čiže tak podnikateľské organizácie, ako aj e, iné organizácia podnikatelia samotní budú, budú monitorovať situáciu. Chceme zabezpečiť, že princípy, o ktoré nám ide a ktoré sú obsiahnuté v Small Business Acte, budú dodržiavané tak e, na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni. Už sme zaviedli testy malých a stredných podnikov. Test e, týkajúci sa európskej legislatívy. A teraz e, chceme harmonizovať využívanie a zlepšovať kvalitu hodnotenia. Členské štáty okrem toho budú podnecované k tomu, aby postupovali rovnako vo svojom rozhodovaní vo vnútroštátnych procedúrach. Chceme predísť, respektíve chceme eliminovať nerovnosti, ku ktorým môžu dochádzať medzi jednotlivými členskými štátmi. Napríklad vytvorením jednotných eh, centier, kde bude možné informovať o všetkom a tiež chceme povzbudzovať k výmene osvedčených praxí. Chceme podnecovať mladých ľudí k spolupráci, chceme spolupracovať na cezhraničnej úrovni. Za iniciatívy Európskeho parlamentu sme zaviedli e, Erasmus pre mladých podnikateľov. Takže chceli by sme tomuto programu dať právny základ a chceli by sme, aby e, tento program sa stal programom trvalým. Zameriavame sa tiež na ženy podnikateľky. E, máme siete s 250 veľvyslankyňami z 22 členských štátov, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Dúfame, že táto sieť bude ešte hustejšia. Takže máme akúsi funkciu mentora, mentorské služby pre podnikateľky v členských štátoch. Minulý rok sme e, začali e, verejné konzultácie s cieľom podporiť podnikateľského ducha. Závery týchto konzultácií nám umožňujú stanoviť hlavné smery a posilniť služby orientované na malých a stredných podnikateľov, aby prostriedky boli využívané efektívne. Tiež sme získali určité skúsenosti v rámci internacionalizácie malých a stredných podnikov. Prebehlo niekoľko úspešných programov ako Help Desk v Číne, podobné niečo v Japonsku a v iných krajinách. Na základe výsledkov výsledkov štúdií, ktoré financoval parlament, pripravujeme oznámenie o posilnení podpory malých a stredných podnikov na trhoch tretich krajín. A záverom, nové ekonomiky, ako napríklad Čína, tam môžem potvrdiť, že dopad Small Business Act je taký, že Európska komisia využila prostriedky e, pre prípravné akcie a vznikli tam informačné centra zamerané na podporu malých a stredných e, podnikov. V novembri som navštívil Peking pri príležitosti otvorenia tohto strediska pre malé a stredné podniky v Číne. Zajtra, a to už na záver, bude menovaný nový hlavný predstaviteľ pre malé a stredne veľké podniky. Bude to námestník generálneho e, riaditeľa DG Enterprise, pán Kajcha, ktorý sa bude zaoberať aplikáciou Small Business Act a bude sa zameriavať na malé a stredné podniky. V dokumente, ktorý bude schválený komisiou, napádame všetky členské štáty, aby menovali svojich predstaviteľov, ktorí by mali byť zodpovední za malé a stredné podniky, aby bdeli nad e, realizáciou Small Business Actu v ich území. Môžem vám oznámiť, že som mal pozitívne ohlasy ohľadne tejto činnosti z rôznych štátov. Ďakujem pekne. Takže najskôr pán Papa Nikolau pre doplňujúcu otázku. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, ďakujem za to, čo ste doteraz povedali. Áno, je to veľmi ambiciozne, ale trošku sa vrátim dozadu. Rada pre schopnosť z roku 2008 apeloval na členské krajiny, aby zredukovali na 3 dní eh, lehotu potrebnú na vytvorenie nového podniku. O 3 eh, roky neskôr aj eh, s hospodárskou krízou. Vidíme, že v Grécku to trvá 15 dní, v Rakúsku 10, vo Fínsku 18 dní. V Belgicku je to napríklad iba deň a pol, takže obrovské rozdiely. Preto sa pýtam, Ja myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že e, malé a stredné podniky sú dôležité pre rozvoj. Takže ako môže komisia prejsť od e, slov k aktom? Ako sa to dá skutočne zharmonizovať v EÚ? Pán Crowley teraz pre doplňujúcu otázku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať za odpovede komisárovi. Tri veci helpdesk to je vynikajúca vec, ale malé a stredné podniky sa ťažko dostávajú k tým odvetviam, ktoré ich zaujímajú. Asi je to viac určené veľkým podnikom a e, potom myšlienka jednotného kontaktného miesta, e, to sa používa v kontexte EÚ, ale dalo by sa to používať aj v vzťahu s krajinami BRIC s cieľom e, podporiť investície. A ešte na záver model, e, ktorý na, e, vzťahov, ktoré najlepšie fungovali, e, je medzi EÚ a Japonskom. Týka sa to dvoch strán. Myslím, že to je tá referencia, ktorou by sme sa mali inšpirovať. Ďakujem. Thank you, Commissioner. Ďakujem pekne, hovorí pani Harkin. Ja mám asi takú zložitú otázku. Týka sa krajinám, ktoré uplatňujú prísne úsporné opatrenia, ako napríklad Írsko, moja krajina. Malé a stredné podniky potrebujú prístup k úverom, ale je im to odopieramné z viacerých dôvodov, možno, že preto, že e, banky nemajú dostatočné prostriedky a možno, že niekedy e, nechcú podniky e, riskovať úver. E, preto sa pýtam, či komisia môže e, prijať iné opatrenia, ako napríklad e, rozšírenie nástroja pre mikrofinancovanie. Ďakujem, pán komisár. Grazie, e, signor Ďakujem, pani predsednička. Piccole medie imprese per la... Veľmi ma vaše slova potešili. A Eh, táto problematika je stredobodom parlamentných rozpráv. Išlo aj o to, eh, ako napomáhať prístupu k investíciám, k úverom, ako eh, to bude aplikované na malé a stredné podniky, čo všetko pre ne robíme a tak ďalej. Ja som to už povedal a tiež včera večer, že podpora malých a stredných podnikov je pre mňa prioritou. A to z viacerých dôvodov. Musíme mať predovšetkým na zreteli, že sú zásadným nástrojom na cestu smerom von z krízy. Stratégia 2020 jadrom e, ekonomiky je reálna politika a tieto malé a stredné podniky predstavujú akoby e, e, krvný obeh našej reálnej politiky. Ak sa na to pozrieme z e, určitej a zo sociálneho hľadiska, malé a stredné podniky majú určujúcu rolu, pretože práve tieto vytvárajú a môžu vytvárať nové pracovné miesta v EÚ, aj keď dôjde k reštrukturalizácii veľkých podnikov. Preto musia mať malé a stredné podniky podmienky na to, aby mohli byť konkurencieschopné. Konkurencieschopnosť znamená inovácie, znamená to pomáhať im, aby mali prístup k úverom. Vďaka podpore tiež parlamentu sa podarilo e, dosiahnuť súhlas e, ohľadne oneskorených platieb e, v rámci Small Business Actu. To je veľký úspech. Dúfam, že e, do 24 mesiacov to aplikujeme, respektíve možno ešte skôr e, sa táto norma bude aplikovať. Norma, ktorá je teraz platná pre celú EÚ. Asi 180 miliard eur by malo byť využité pre malé a stredné podniky s týmto cieľom. Tiež som už zdôraznil, že sme uviedli do života finančné fórum pre malé a stredné podniky. To je nová inštitúcia v rámci komisie. Tam sa e, spomínajú práve možnosti prístupu k úverom nie náhodou londýnska burza sa poprvýkrát zúčastnila na rokovaniach a to je signál z Veľkej Británie, že aj svet finančníkov podporuje malé a stredné podniky, že má o to záujem. Takže ekonomika, finančná ekonomika podporuje ekonomiku reálnu a myslím si, že to je dôležitý signál Zavezujem sa k tomu, že aj naďalej budem pracovať v prospech tohto fóra malých a stredných podnikov. Potom sú tu ďalšie veci, ako napríklad jazykový kapitál v cezhraničných stykoch. Ide tiež o ďalšie slabé miesta, napríklad v kontakte s Európskou investičnou bankou. Chceme uľahčiť prístup ku komunitárnemu financovaniu. Zaoberáme sa 8. rámcovým programom. Už sme dosiahli dobré výsledky pre malé a stredné podniky. Aj včera som to zdôrazňoval, neviem, či tam boli aj poslanci, ktorí sú e, tu dnes. Čo sa týka ríču, zrušili sme zdanenie pre malé a stredné podniky u mikropodnikov až o 90 do všetkých jazykov Európskej únie e, bolo e, nariadenie REACH preložené a to je tiež silný signál pre malé a stredné podniky. To isté e, urobíme aj v prípade mikropodnikov v oblasti stavebníctva. Zúčastnil som sa na celom rade schôdzi o mikroúveroch. Zaoberali sme sa tým napríklad na schôdzi pred dvoma týždňami v Bruseli so zástupcami talianskej vlády a nového orgánu pre mikroúvery, ktorý, myslím si, je príkladom dobrého fungovania takéhoto orgánu. Je dobré, aby si podobné orgány medzi sebou navzájom vymieniali osvedčenú prax a aplikovali výsledky. Čo sa týka určitej nevyrovnanosti v eh, dobe eh, aplik- aplikácie týchto noriem. Je pravda, že musíme bojovať proti zdlhavému byrokratickému postupu. Niekedy za to môže byrokrat, môžu byrokratické pravidlá definované Európskou úniou, ale niekedy e, aj národné pravidla. Takže je potrebné, aby aj členské štáty aplikovali test, ktorý som spomínal, ktorý už uplatňuje Európska komisia. Aktualizácia Small Business Act to je témou, o ktorej budem hovoriť eh, počas mojej cesty po jednotlivých členských štátoch, kde sa budem snažiť podnecovať štáty, aby urýchlili preberanie týchto noriem do svojich právnych poriadkov. Pani predsedníčka, máme skutočne veľké omeškanie. Ospravedlňujem sa, pani predsednička, ale je to taká dôležitá téma a pre mňa taká závažná, že som sa nechal uniesť a hovoril som dlhšie, ako som čakal, takže sa vám ospravedlňujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz prechádzame k prvej otázke určenej pánovi Ševčovičovi. Ja dúfam, že sa mu podarí dosť rýchlo zaujať svoje miesto. Najskôr je to otázka pani Blinkevičiute. Stratégia v oblasti rovnakých príležitostí v rámci komisie. Takže kedykoľvek budete pripravení, pán Ševčovič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som rád, že mám túto otázku na zodpovedanie od 1. januára. Dobrá správa, pracuje viac žien pre komisiu. Je to poprvýkrát vôbec a som pyšný na tento výsledok. Nie je to však koniec, potrebujeme ešte stále e, zlepšovať tieto čísla prostredníctvom našej politiky hlavne e, na e, pozíciách stredného a vyššieho manažmentu. Preto sme prijali túto stratégiu od roku 2010 do roku 2014, čiže do konca mandátu tejto komisie. Chceme sa dopracovať k situácii, kedy by ženy predstavovali 25 vyššieho manažmentu, 30 stredného manažmentu a 43 e, pracovných miest administrátorov už za posledných 14 rokov stúpal e, počet žien na e, pozíciách manažmentu, ale my chceme pokračovať v tomto úsilí. A tá metóda by spočívala v nahradzaní tých, ktorí odchádzajú e, do dôchodku, takže 30 prípade vyššieho manažmentu a trochu menej v prípade stredného manažmentu a pracovných miest e, administrátorov. Čiže 30 až 40 tých, ktorí odchádzajú na dôchodok, budú nahradené e, ženami. Situácia v iných inštitúciách, ja myslím, že v Európskom parlamente to vyzerá celkom dobre, tie čísla sú naozaj pôsobivé. Na rade to tak nie je. E, tie výsledky sú odlišné, ale asi najlepší spôsob, ako mm, pokročiť, je naďalej e, si vymeniať osvedčené postupy, vymeniať si skúsenosti s e, konkrétnym uplatňovaním jednotlivých politík. Ja viem, že generálne sekretariáty a, a riaditeľia sa rozprávajú o týchto otázkach a ja verím, že budú dosiahnuté vyhovujúce výsledky vo všetkých inštitúciách. Ďakujem pekne. E, doplňujúca otázka od e, pani Blinkevičiute. Mm, ďakujem pekne za tieto dobré správy. Vítam tento vyšší počet e, žien v komisii. Jedna doplňujúca otázka. Čo si myslíte, ako dlho potrebuje komisia eh, na to, aby bolo 25 až 30 eh, aby teda nebolo len 25 až 30 žien v strednom manažmente, ale podstatne viac. Spomínali ste tento cieľ a moju otázku ste eh, nezodpovedali úplne, úplne precízne. Aký je váš názor? v súvislosti so stratégiou zrovnoprávnenia žien a mužov a aká je situácia, aké sú šance obsadiť aj manažerské posty vo všetkých inštitúciách EÚ. To by bol dobrý príklad pre súkromný sektor. Ďakujem pekne. Rada by som rozšírila otázku kolegyne a opýtala sa pána komisára, či e, existuje podobná stratégia e, rovnosti. Mám teraz e, na mysli stratégiu zabezpečujúcu osoby v nových inštitúciách. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať za doplňujúce otázky. Súhlasím s vami. Tie čísla možno nevyzerajú až tak ambiciozne, ako by ste si želali v budúcnosti. Ale mm, keď sme začali e, s touto politikou na komisii v roku 1995. tak sa nám stále e, e, podarilo zvyšovať počet žien na takýchto pozíciách. Je ich dnes 5 krát viac v porovnaní s 1995. Samozrejme, musíme sa pozrieť na, na to východisko, bolo to slabé, súhlasím s vami a musíme sa pozrieť aj na to prostredie v Európe, v ktorom e, pôsobíme a to je aj súčasť odpovede na druhú otázku. Vytváranie podmienok e, pre ženy nielen e, v inštitúciách, ale v celej EÚ musia byť zlepšené. Musíme naozaj umožniť ženám, aby e, sa dostali na takéto vyššie pozície, takže mať dostatočnú starostlivosť o deti, možno že aj flexibilné pracovné doby, ktoré by umožnili ženám pracovať na takýchto vyšších pozíciách ja myslím, že sa nám už podarilo postupne vypracovať e, vysoké štandardy v inštitúciách EÚ a e, vy určite poznáte situáciu v tých členských krajinách. Kolegyňa e, komisárka Redingová preto navrhuje stratégiu, ktorá sa nazýva rovnosť pohlaví na vedúcich e, podnikateľských pozíciách. O tom sa bude hovoriť e, o dva mesiace e, s podnikmi a potom začne verejná konzultácia. Musíme sa pozrieť, čo sa z toho budeme môcť naučiť, či máme mať nejaké záväzné kvóty, alebo máme mať systém podobný tomu v komisii, teda mať systém stimulov pre generálne riaditeľstva, ktoré teda môžu tým spôsobom realizovať ciele Uvidíme, aká bude najlepšia cesta. Ďakujem pekne, pán komisár. Lutujem, že ste museli tak dlho čakať a uh, lutujem. Uh, že zvyšok otázok bude zodpovedaný písomne aj kvôli tlmočníkom, ale pán Kelly. Jedna pripomienka, pani predsednička nesúvisí to nejako s vami, pani predsednička, ide o organizáciu hodiny otázok. Nikto totiž to nevie, koľko otázok bude zodpovedaných, koľko e, e, budú trvať odpovede, koľko doplňujúcich otázok bude možné e, e, položiť a taktiež nevieme, či vôbec komisia e, príde. Ja som sa stretol s komisárkou, eh, pardon, s kolegyňou Latfordovou. Eh, ona teraz prichádza do plena, pretože čakala, že jej otázka eh, bude zodpovedaná. To isté som si myslel aj ja. Ja si teda myslím, že minimálne by poslanci mali vedieť, koľko otázok bude eh, zodpovedaných, aby sa mohli zariadiť. Ja viem, sú tu písomné odpovede, ale možno, že e, potom si to môžeme celé ušetriť, čiže aj e, e, my môžeme tie otázky položiť, doplňujúce otázky položiť e-mailom. Ale ešte raz chcem zopakovať, že to nie je nič osobné proti vám. Ďakujem pekne, pán Kelly, za vaš, vaše vystúpenie. Ja som však podpredsednička zodpovedná aj za hodinu otázok a um, mňa trápi, že sa nám ešte možno nepodarilo e, zrealizovať e, vylepšenie. Ale som rada, že tu je pán Ševčovič a že teda mohol to zažiť na vlastné oči. Možno, že to e, vyvolá nový elán s cieľom vylepšiť tú situáciu tak, ako sme to plánovali, keď sme vyjednávali medzivládnu dohod, pardon, e, medziinštitucionálnu dohodu. Takže ešte raz ďakujem e, kolegovi Kelimu, ďakujem aj tlmočníkom a teraz je schôdza odročená počas 7 minút do 9. Ďakujem.